<coughs> Vážení kolegovia, otváram zasadnutie. E, dnes ide o spoločné zasadnutie s rozvojovým výborom e, s pani predsedničkou pani Žuli. A výborom pre zahraničné záležitosti a zastupujem pána Bertiniho a vlastne výbor pre ľudské práva s e, predsedničkou pani Bortalov. Pokiaľ nemáte žiadne otázky k programu rokovania, tak by sme sa mohli venovať našej vlastnej téme, téme dnešného dňa. Buď, vypočujeme si teraz prezentáciu, ktorá osoba je nominovaná, ktoré osoby sú nominované na Sacharovú cenu. Európsky parlament udeluje túto cenu už 50 rokov a osobnosti, ale e, e, aby e, vyznamenal osobnosti, osobnosti, ktoré sa zaslúžili o boj s porušovaním ľudských práv, ktoré bojovali s potláčaním ľudských práv svojej krajiny, ktoré majú dobré meno a prestíž a ktoré e, parlament považuje za význačné v oblasti boja dodržiavania ľudských práv. Náš parlament e, chce teraz posiednúť niektoré mimoriadne, mimoriadne činy, čo sa týka boja s netolerantnosťou, s xenofóbiou, parlament chce vyjadriť takisto svoje presvedčenie, že základ práva to nie je len právo na život, a, ale aj právo na slobodný názor a slobodu tlače. Jeden z najdôležitejších eh, ochranných mechanizmov pre ochranu ľudských práv je podporovanie demokracie a otvorenej civilnej spoločnosti. Ja by som teraz chcel odovzdať slovo pani Žuli, predsedničke výboru pre rozvoj. Ďakujem, pán predseda. Ja vás chcem takisto všetkých privítať a chcem vám poďakovať za to, že sa zúčastňujete na, tejto veľmi dôležit, na tomto veľmi dôležitom zasadnutí, ktoré má predstaviť kandidátov na držiteľov Sacharovej činy. My v našom svete vieme, aké dôležité sú symboly a myslím si, že takisto aj tá cena, ktorú udelujeme, má veľmi silný symbolický, e, symbolickú hodnotu. Aj keď si zoberieme posledných eh, nositeľov, posledných držiteľov Zacharovej ceny za posledných 25 rokov, Tí kandidáti, ktorých tu máme teraz, ktorých chceme predstaviť, pochádzajú z rozvojových krajín, pretože dodržiavanie ľudských práv je veľmi dôležitým faktorom pre efektívny rozvoj. Mali by sme kandidáta zvoliť veľmi veľmi dôsledne, veľmi starostlivo, aby sme udržali vysokú úroveň tejto ceny. A teraz chcem udeliť slovo pani Hotala. Ďakujem, pani Jolie. V mojom vlastnom mene by som rada povedala, že týmto stretnutím odštartovávame diskusiu o tom, koho nominujeme na Sacharovú cenu ale na začiatku by som vám rada predstavila všetkých nominovaných. Chcem vám pripomenúť, že to je 20. výročie smrti Andreja Sacharovova a preto je to dôležitý rok pri nominácii. Už sme hovorili s Radou Európy a ombudsmanom, Európskym ombudsmanom, o tom, že toto 20. výročie by malo byť zvláštnym pripomenutím si pána Sacharovova, ale k tejto veci sa ešte vrátime neskôr. Aspoň 40 poslanci musia nominovať alebo politická skupina môže nominovať kandidáta na Sacharovovú cenu a jednotliví poslanci môžu len podporiť nomináciu jedného kandidáta jedného jediného. Navyše, konferencia predsedov rozhodne, kto dostane túto cenu spomedzi nominovaných. Buď to bude osoba alebo spoloč- spoločenstvo, organizácia, bez ohľadu na to, či je to právna osoba alebo či nemá takúto, takýto status. 16. septembra bola uzavierka pre nominovaných a sekretariat výboru pre ľudské práva dovtedy dostal 10 nominácií. Všetkých 10 kandidátov si môžeme prediskutovať, pretože všetci desiati splnia, pl, splňajú definované kritéria pre Sacharovú cenu. Dámy a páni, Dostala som aj pozitívne informácie, aj negatívne o kandidátoch, teda máme aj čierne, aj biele pozadie týchto kandidátov a preto tí, ktorí nominovali kandidátov, dostanú 5-minútový čas na to, aby obhájili ich kandidatúru. Predovšetkým najprv začneme doktorom Izeldinom Abulašom. Budeme pokračovať nadáciou Vint Čenta Ferrera, potom to bude David Izak, potom pani Maria Mlamizana. Ďalšími kandidátmi sú Ľudmila Aleksejevová, Oleg Orlov a Sergej Kovalov v mene organizácie Memorial a všetkých ostatných obhajcov ľudských práv v Rusku. To je jeden kandidát alebo skupina kandidátov nominovaných na cenu. Potom organizácia Memorial ako taká je ďalším kandidátom a organizácia Memorial chcem pripomenúť tým, ktorí ich nominovali, že si možno treba prediskutovať, ako to celé prezentovať, či by to nebolo dobre budúci týždeň nejako upraviť tieto nominácie. Budeme pokračovať predstavením pána Denisa Mugwegeho, otca Tadeáša a Shady Sadr a napokon to bude Roberto Saviano. Toto sú desiati kandidáti. Viac informácií o týchto desiatich ľuďoch nájdete vo vašich materiáloch. A teraz nech sa páči, pre každého kandidáta je rezervovaný čas 5 minút aby sme si vypočuli, prečo je práve tento a nie iný kandidát ten najlepší, aby dostal Sacharovovú cenu. Pôjdeme v abecednom poriadku a pretože v mnohých prípadoch dvaja ľudia chcú obhajovať kandidatúru toho istého kandidáta, budem naozaj veľmi prísna. A ak sa naozaj rozhodnete, že dvaja ľudia budú prezentovať jedného, musia si tých 5 minút medzi sebou rozdeliť. Naozaj budem prísne dodržiavať časové limity. Je to 5 minút na kandidáta, na predstavenie kandidáta, nie 5 minút pre každého rečníka. Začneme pánom doktorom Izeldinom Abelášom a pani De Kaiser nám ho predstaví. Nech sa páči. Merci, madame la présidente. La candidature du... Ďakujem. Pani predsedajúca, nominácia pána doktora Izildina Abueláša pochádza od pána kolegu Hansa Potteringa, odo mňa a o ďalších ľudí. Budem hovoriť za Hansa Gerta Potteringa, mňa teda pri tomto predstavovaní. Čo sa týka tejto nominácie, po prvý raz budem naozaj veľmi skromná. E, myslím si, že tento prípad hovorí sám za seba a netreba obhajovať až tak veľmi jeho kandidatúru. Možno každý z vás už počul o tomto palestínskom ginekologovi Počas vojenského zásahu stratil tri céry a objavil sa pred kamerami a možno tí z vás, ktorí nevideli tieto zábery, nevideli, nevedeli ste, že Abu Elajš je ginekolog v pásme Gazy, možno neviete, že pracuje aj v nemocnici v Izraeli. Napriek tragickej strate troch dcer stále pracuje v tejto izraelskej nemocnici. A tejto nemocnici pomenovali jednu z operačných sál po jeho troch dcerách. Myslím si, že to je už niečo, čo má dostatočnú váhu samé o sebe, tieto informácie, čo sme počuli. A keď si vezmeme izraelsko-palestínsky konflikt a gazu, pásmo gazy, ktoré okupuje hnutie Hamas, a napriek vojenskému zásahu, sú tu obrovské problémy. Ľudia tam nedostávajú dostatočné zásoby potravín, nerobí sa rekonštrukcia v potrebnom rozsahu. Ehm, ne, netreba hovoriť iba o tomto širokom obraze, ale aj o ľudských osobných príbehoch, ktoré sa tam odohrávajú. Hanske Pottering a ja sme sa minulý rok v marci stretli s pánom Abuelášom, keď prišiel do parlamentu a môžem vám povedať e, osobne a úprimne nikdy v živote, ako poslankyňa som sa nestretla s takýmto človekom, pretože som naozaj e, sa takmer rozplakala. Je to dôstojný človek a spôsob, akým zareagoval na svoju osobnú tragédiu, ma dojala. E, myslím si, že je to nie človek, ktorý naozaj celým srdcom podporuje mier a rozdeľuje svoje sily na vyrovnanie sa s osobnou tragédiou aj prácu premiér. Povedal mi, že nie je niekto, čo by neveril. Je to človek, ktorý má silnú vieru. Napriek tomu, že je moslim, pochádza z umiernených eh, kruhov islamu a je veľmi ťažké pre neho obhajovať moslimskú vieru v pásme Gazy. Okrem hnutia Hamas v pásme Gazy sú tam iné extremistické skupiny, ktoré sú ešte fundamentalistickejšie ako Hamas a dokonca zapojené do zločineckých aktivít. Ak by sme teda sa rozhodli podporiť kandidatúru doktora Izeldina Abeláša nie preto, že aj my podporujeme uh, rekonštrukciu, zmierenie, lásku, mier, ale aj preto, že chceme istým spôsobom nastoliť spravodlivosť pre muža, ktorý osobne e, prežil tragédiu, keď bojoval za mier. Vytvoril v pásme Gazy nadáciu pre dievčatá na pamiatku svojich dcer a na pamiatku svojej ženy, ktorá zomrela pred troma mesiacmi ešte predtým a všetkým dievčatám chce ponúknuť budúcnosť, ktoré jeho céry už nebudú mať. Myslím si, že viac ani nepoviem, pretože keď o tom to hovorím, vždy som veľmi dojatá. A poprosila by som, aby tejto nominácii venovali moji kolegovia zvýšenú pozornosť. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Ešte e, e, zostala jedna minúta na to, aby sa vyjadrila pani Nielsen. Nech sa páči skupina zelených. Eh, Doktora Abuelaša podporujeme nielen preto všetko, čo doteraz odznelo, ale preto, že je silným symbolom. Je ginekologom a situácia detí, ktoré hrozne trpia v Palestíne, je taká, že 300 detí počas 22-dňovej vojny v pásme Gazi zomrelo. A zo všetkých týchto detí to takmer všetci boli civili. Deti v Palestíne trpia aj iným spôsobom, pretože mnohé sú e, v uzavretých centrách, ktoré pripomínajú väzenia. A myslím si, že utrpenie palestínskych detí je dôležitým e, argumentom preto, aby sme venovali pozornosť nominácii tohoto ginekologa, ktorý pomáha nielen palestinským deťom, ale aj izraelským deťom, čím vysiela veľmi dôležitú správu a signál, že naozaj si zaslúži túto cenu. Mladí ľudia, ktorí majú deti a ktorí veria, že tie to ich deti budú vyrastať raz v regióne, kde bude nastolený mier a viera v budúce generácie je niečo, čo podporuje vieru v mier Doktor Abueláš eh, nečakal na smrť svojich dcer a potom, až by začal bojovať na mier. Nebolo to tak. Začal svoju kampaň boja za mier už pred mnohými rokmi. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Kiel Nielsen. Teraz eh, môžeme prejsť k ďalšiemu kandidátovi. Ide o nadáciu Vicenta Ferrera. Nominoval ju Andres Perelo a 39 ďalších. E, nech sa páči, pán Merelo, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. 40 e, poslancov EPP a socialistov e, predostrelo tento návrh. My tu zastupujeme kandidatúru jednej mimovládnej organizácie, ale ide o viac. Navrhujeme eh, orga- oceniť organizáciu, ktorá sa zasadzuje za práva menšín, a to konkrétne menšiny, ktorá je najviac eh, vyčlenovaná do úzadia v eh, Indii. Ide teda o nedotknutelných, o dalitov a obzvlášť o ženy, ktoré sú dvojnásobne diskriminované. Eh, dali patria patriáku kastám, ktorí sú eh, najviac eh, vytlačení do úzadia, plus ženy ako také majú ešte slabšie postavenie v indickej spoločnosti. A táto organizácia žiada teda dodržiavanie ľudských práv aj v, v prípade Dalitov zabezpečuje potraviny, e, ubytovanie pre 1,5 milióna e, ľudí, ktorí boli odkazaní na pomoc tejto nadácie. a teda chráni práva ľudí, pretože jednoducho títo ľudia sa narodili na tejto zemi rovnako ako ostatní. India je demokratickou krajinou, ale mnohí v tejto krajine nemajú vlastne v skutočnosti právo na zdravotné ošetrenie, na obydlie, na eh, dostatok potravy. Eh, v takýchto podmienkach je eh, ťaž, ťažké bojovať za také práva ako slobodu prejavu. Nede o to, aby sme kritizovali veľkú demokraciu, ako je India, ale ide o to, aby sa tam zabezpečovali aj iné práva, ako kultúrne, sociálne a celkovo ľudské práva. Mnohí z vás poznajú túto nadáciu. E, náš návrh splňa e, kritéria na to, aby e, táto nadácia získala Sacharovú cenu. Odovzdanie Sacharovej ceny by umožnilo veľkolepú prácu nadácie ešte posilniť v teda oblasti ochrany marginalizovaných skupín ehm, kde vlastne žijú ehm, teda ľudí, e, ktorí sú marginalizovaní bez toho, že by sa e, o to boli nejako sami <coughs> pričinili. Je to nadácia, ktorá chráni hospodárske, sociálne a kultúrne e, práva jednej z najviac vyčlenovaných menšín na svete. A ja, ja si preto myslím, že si táto nadácia zaslúži našu podporu. My teda e, žiadame e, ocenenie pre nadáciu Vicenta Ferrera, aby mohla ešte lepšie pokračovať vo svojej práci v oblasti, ktorá e, predstavuje jednu z najdôležitejších oblastí, v ktorých je, treba pracovať v Indii. Ďakujem pekne. Pán Perelo, a teraz by sme prešli ďalej. Tretím kandidátom je pán David Isák ktorého navrhla pani Eva Bridge Svensson v mene Európskej zjednotenej ľavice a rovnako aj pán Ole Schmidt a 31 e, ďalších. Pán Majer e, predstaví jeho kandidatúru. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. David Isák je e, novinár z Eritre, ktorý sa angažuje za nezávislosť svojej krajiny a za demokratizáciu a e, slobodu v tejto krajine. Eritrea je krajina, ktorá sa nachádza vo veľkých e, ťažkostiach Eh, bojuje za svoju nezávislosť a je v konflikte s Etiópiou. David Izák sa narodil 20, eh, teda, eh, bol zadržen, zadržaný a uväznený, pretože vo svojich novinách zverejnil list ministrov, ktorí žiadali demokratické reformy v Eritreji. Bolo to v roku 2000. E, následne bol uväznený, dodnes sa nachádza vo väzení bez toho, že by bol prebehol e, súdny proces, že by bol e, skutočne ehm, formálne obvinený. Ehm, formálne dementy vypracoval aj Európsky parlament, venoval sa už tejto téme, žiadal o jeho okamžité prepustenie. Pán Pötering, vtedajší e, predseda Európskeho parlamentu, e, napísal list prezidentovi Eritreji, v ktorom vyjadril svoje e, veľké obavy, aj pokiaľ ide o zdravie Davida Izáka a žiadal o okamžité prepustenie pána Izáka. Um, už v 87. roku bol pán uh, Izák um, vlastne prenasledovaný e, počas jeho pobytu vo Švedsku. E, je, e, má, má dvojité občianstvo, teda Švédska aj Eritreje. Pochádza z krajiny, ktorá vlastne je stíhaná mnohými konfliktami, kde vládli režimy, ktoré potláčali Eh, demokraciu. A preto si myslíme, že je eh, dôležité, aby eh, bol ocenený Sacharovou cenou pán David Izák, pretože ide o občanov Eritreji, ale jeho osobnosť je zároveň aj symbolom pre všetkých obyvateľov Afriky, ktorí sú uväzňovaní, ktorí nepožívajú slobodu, a demokratické práva. Myslím si, že David Izák e, naozaj splňa všetky kritériá na udelenie Sacharovej ceny. Ja dúfam, že ostatné politické e, skupiny aj e, ostatní kolegovia toto zohľadnia. Ďakujem pekne, pán Majer. Povedali ste, že predseda, bývalý predseda parlamentu, pán Petering, eh, sa skontaktoval s vládou Eritreji. Ja som veľmi hrdá na to, že som členkou parlamentu, eh, ktorého predseda eh, tak veľmi sa zasadzoval za obhajovanie ľudských práv. Ďalšou kandidátkou je pani Marian Lamizana, ktorú nominoval pán Speroni E, v mene skupiny Európa slobody a demokracie a pán Provera e, sa vyjadrí za e, jej kandidatúru. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Som e, veľmi rád, že môžem e, predstaviť tohto dôležitého kandidáta na udelenie Sacharovej ceny, pretože pani Lamizana sa zaoberá a zaoberala e, problémom, ktorý je veľmi dôležitý, veľmi tragický a smutný a je to každodenná realita v určitých afrických krajinách. Ide o ženu, ktorá zastáva veľmi dôležité politické a spoločenské pozície a predovšetkým bojuje v Afrike proti mrzačeniu ženských pohľavných orgánov. Je to e, prax, ktorá nemá žiadne náboženské odôvodnenie, ale vykonáva sa u veľkého počtu e, detí a mladých afrických žien. Ehm, vyšetrovanie e, OSN hovorí o 140 miliónoch žien, kto, u ktorých bola vykonaná Eh, táto eh, prax a 3 eh, milióny žien ročne riskujú mrzačenie ich pohlavných orgánov, ktoré môže mať aj naozaj veľmi závažný zdravotný dopad. Ehm, toto ehm, mrzačenie sa vykonáva bez akéhokoľvek Ehm, bez akejkoľvek prevencie, ehm, pokiaľ ide o vznik e, seps a veľmi často teda komplikácie vedú k smrti e, týchto malých detí alebo mladých žien, ktoré musia podstúpiť e, toto mrzačenie. Mária Mlamizána je eh, členkou eh, združenia, eh, je teda ministerkou sociálnej činnosti a národnej solidarity vo vláde Burkina Faso a takisto členkou medzinárodnej mimovládnej organizácie Výbor proti mezačeniu ženských pohľavných orgánov. Pôvodne združovalo, mm, združovala táto organizácia 20 afrických štátov, teraz je tam už 28 afrických štátov a ďalších 15 európskych štátov USA, Kanada, Japonsko a Nový Zéland. Takže e, e, táto sociálna činnosť, skôr než politická činnosť pani Lamizany, e, naozaj sa získava čoraz väčšiu podporu, ale čo je dôležitejšie, zaznamenáva veľký praktický úžitok a veľkú praktickú zmenu, pretože mrzačenie ženských pohľadných orgánov v Burkine Faso sa značne teda zredukovalo vo svojom rozmere. A ja by som chcel práve túto skutočnosť zdôrazniť. Nejde e, tu len e, o ochranu e, fyzickej integrity, to, čo bojuje pani Lamizana, ale je to práca, boj za ženské práva. Chce pani Lamizana, aby ženy si boli vedomé svojich práv. Nejde tu ani o ten, tak o ten zdravotný profil, ale aj o sociálny a zdravotný. Je to teda boj, ktorý je veľmi dôležitý ak chceme, aby e, svet bol spravodlivejší a aby sa e, rozvíjal e, tak, aby mohli k jeho rozvoju prispievať rovnako oba rody, muži aj ženy. Viem, že Sacharová cena sa dozdáva tým, ktorí bojujú za ľudské práva a, a ide tu aj o politickú, teda, a bojujú, teda stávajú sa proti e, politickom prenasledovaniu. E, tu ide skôr o kultúrne e, utláčanie, e, kde ide e, vlastne o potláčanie určitých základných e, práv ľudských bytostí. E, a myslím si, že e, keby sme podporili pani Lamizana, tak Európsky parlament by e, e, ocenil naozaj veľmi ušlachtilé zmyšľanie a konanie kandidáta, ktorý naozaj bojuje za tú najzákladnejšiu integritu ľudských bytostí. A boju e, proti e, e, mrzačeniu ženských orgánov by sme vlastne tento boj by sme posilnili odobrením tejto ceny. pretože tu nejde len teda o boj proti e, takéto nebezpečnej praxi, ale ide aj o zvyšovanie povedomia o e, ľudských právach a dôstojnosti. Ďakujem pekne. Tämän ehdokkaan esittelystä. Ďakujem pekne, pán Provera, za uvedenie, za predstavenie tejto kandidátky. Ako ďalší máme návrh a pre pani Alexejovu, pána Orlova, Sergia Kovaleva, ktorí zastupujú organizáciu Memorial a iný, ak, iných aktivistov, pani Rebecca Harms, a pán Daniel kohn pendit predniesli tento návrh za stranu zelených. Chcem udeliť slovo pani Harms, aby mohla predstaviť kandidátov. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ten návrh, ktorý sme urobili a ktorý je trošku rozsiahlejší, ja vám chcem povedať, o pozadí aj z pohľadu diskusie, ktorá sa momentálne koná v Nemecku. Nemecko už nejaký čas diskutuje stále znova a pravidelne aj v tomto roku o tom, že je to takmer 20 rokov, e, kedy sa začalo zjednotenie Nemecka, pretože dnes pred 20 rokmi vtedajší minister zahraničných vecí Spolkovej republiky prvýkrát uh, E, osobne prehovoril k utečencom, ktorí sa zdržiavali na pôde veľvyslanectva v Česku e, dnešného Česka, dnešnej Českej republiky a e, takisto neskôr sa stala, neskôr sa udialo teda celoeurópske zjednotenie, čo som mimoriadne šťastná. Ale nešťastní musíme byť, keď si pozrite celý kontinent a stav demokracie, práv a ľudských práv na celom európskom kontinente. Moja politická strana vždy preukazovala veľké sympatie tomu, že všetky krajiny nachádzajúce sa v Európskej únie, teda členské státy aj zástupcovia Bruseli, že sa snažia o dobré a stabilné vzťahy s Ruskom a s Ruskou federáciou. Čo ale nepovažujeme za správne je, že stav ľudských práv, zneužívanie, znevažovanie ľudských práv aj porušovanie v Rusku a v kaukazských krajinách sa e, napriek tomu stále deje a my si myslíme, že snaha o stabilitu a bezpečnosť na veľkom európskom kontinente musí byť a je dôležitou záležitosťou aj e, jednou z priorit švedského predsedníctva a pre nás v parlamente musí byť takisto veľmi dôležitou záležitosťou podporiť dodržiavanie e, ľudských práv a aktivistov e, v Rusku a v Čečensku. Vieme, že e, zavraždenie Ani Politkovskej nás všetkých veľmi, veľmi dlho sme o tom diskutovali takisto vražda pani Estemirovej, tomu sa takisto venujeme Takže myslím si, že tento rok by mala ísť zachrovovať cena by mala byť udelená tým aktivistom, e, ktoré som navrhla a organizácii Memorial, ktorá je vlastne chrbticou, chrbtovou kosťou e, práce aktivistov v Rusku. My by sme radi touto cenou v tomto roku podporili pani Alexejovú, pretože pani Alexejová je najznámejšou a najvýznamnejšou aktivistkou na ochranu ľudských práv v Rusku a myslíme si, že ona a jej práca tu treba minim, veľmi počiarknúť, pretože ona začala už za sovietských čias a ešte <clears throat> v časoch, kedy sa realizovali v Rusku gulagy, Takže už vtedy sa zas, bojovala za ľudské práva, za práva ľudí, ktoré, ktorí boli ko, um, internovaní v gulagoch. A myslím si, že je dôležité eh, podporiť jej eh, prácu aj v dnešnom Rusku. Pán Kovalev eh, v roku 69 založil organizáciu Ehm, pretože ehm, mal pocit, že po Helsinkách musí po dohode z Helsiniek musí ehm, sa veľmi precízne sledovať dodržiavanie ľudských práv v Rúsku a práve svojou dlhou prácou aj históriou svojej práce práve v tej helsinskej súvislosti si zaslúžil túto cenu. Pán Orlov, myslím, ako dnešný predseda organizácie Memorial, si zaslúži našu osobitnú podporu práve touto cenou za prebojovníkov za ľudské práva. Podľa môjho názora, názoru, pardon, e, čo sa týka jeho archívu, jeho práce s dejinami, e, toto je vlastne také pokračovanie boja za zachovanie ľudských práv v Rusku a mali by sme to oceniť. Myslím si, že pozvaním týchto osôb a počiarknutí tých osôb a rizik, ktoré oni každý deň zažívajú, by udelenie tejto ceny sa ešte zvýraznilo, zvýraznilo a podporili by sme značnou a významnou mierou aj prácu týchto aktivistov v dnešnom Rusku a my by sme takisto posilnili náš boj za bezpečnejší kontinent. Ďakujem. Ďakujem, pani Harms. Teraz máme ďalšieho kandidáta. Aj táto kandidatúra, táto, táto nominácia e, súvislí, súvisí s momeriálom v Rusku. Pán Sajus Volsky a 59 ďalších poslancov navrhli túto organizáciu a poprosila by som pána Sajus Volského, aby nám predstavil túto kandidatúru. Pred, <coughs> predovšetkým dovolte mi povedať, že pán Andrej Sacharov bol vedúcou osobnosťou memoriálu. Nemôžem než nesúhlasiť so slovami mojej kolegyne Rebeky Hans. A sú tu dva e, návrhy na nominovanie memoriálu. Možno by sme sa mali zhodnúť, aby sa spojili. Už sme o tom debatovali s pani Hansen aj s inými kolegami, pretože táto naša iniciatíva e, presahuje hranice politickej skupiny. Podľa mňa organizácia Memorial, Sergej Kovajlov, Ľudmila Aleksejevová a Oleg Orlov, ktorý je v súčasnosti predsedom tejto organizácie. Pani Harms sformulovala tento návrh, že je to pre týchto troch ľudí a všetkých ostatných obhajcov ľudských práv v Rusku. Takže ja by som navrhoval, že možno by sme mohli spojiť tieto dve nominácie a dať e, cenu memoriálu a pritom by sme pozvali, ak teda vyhrajú E, budú nominovaní a schválení. Potom týchto troch ľudí my sme mohli pozvať, aby si prevzali túto cenu. Myslím, že takéto niečo je súčasťou diplomácie Európskeho parlamentu a samozrejme, že všetci nominovaní si zaslúžia, aby, ich, aby cenu dostalo, ale predovšetkým musíme dbať na zosilnenie posilnenie priorit európskej diplomácie. Máme tu kandidátov, ktorí nielen splňajú všetky kritériá, ale čo je dôležitejšie, podporujú našu podporu aby mohli pokračovať vo svojej práci vo východnej časti Európy. Memorial dosiahlo, dosiahol úspechy nielen v jednej oblasti, ale v člán, článok 1 vymenúvava ďalšie oblasti ochrana menšín, podpora princípov právneho štátu, ľudských práv. Všetky tieto princípy memoriál vyznáva. Navyše uchováva historickú pamäť o zločinoch sovietského režimu, vykonáva sociálnu prácu pre obete sovietského režimu a ich príbuzných, vrátanie rozličných e, služieb pre nútených migrantov alebo presídlencov v Rusku, takisto bojuje za rovnaké práva pre e, národné menšiny. Pracujú aktivisti memoriálu aj v bývalých štátoch Sovietskeho zväzu, monitorujú situáciu na tých uh, miestach, ktoré majú vysoký potenciál konfliktu, napríklad Azerbajdžan, Arménsko, Gruzínsko, Tadžikistan, Turkmensko, Moldavsko, Severné Osecko, Ingušsko a takisto v Rusku, kde je ten, ten naj, zápalnejší bod Čečensko. Myslím si, že všetky tieto priority sa zhodujú s našimi prioritami. My hovoríme, že musíme podporovať zrelú občianskú spoločnosť e, založenú na princípoch právneho štátu a podporovať verejnú, verejné vedomie o všetkých týchto záležitostiach, ktoré sme vymenovali a o historickej minulosti krajiny. Táto mimovládna organizácia teda efektívne realizuje naše ciele, ciele Európskej únie, ciele európskej e, susedskej politiky priamo v praxi na Prahu samotnej Európskej únie, v blízkosti Európskej únie. Memoriál je náš partner, priateľ a podporuje e, tie hodnoty, ktoré vyznáva aj EÚ. Tento partner je teraz ohrozený. V e, uznesení v roku 2007 parlament odsúdil, že prokuratúra Ruska bojuje proti tejto mimovládke a že skonfiškovala dokumenty, ktoré zhromaždila o histórii Sovietskeho zväzu a že aktívne bojujú proti ochrancom ľudských práv e, v Rusku. Čo sa týka Natalie Estimirovej, ktorá bola unesená a potom ju našli mŕtvu v Ingušsku, e, Všetky vyšetrovania sa oddelujú konkrétne o dva mesiace. Všetky aktivity sa e, zmarili a zastavili, takže tí, čo pomáhali pri tomto únosení, sú známi. O týždeň Memorial spolu s e, novinami Novaja Gazeta preskúma, prečo sa toto všetko stalo a či Stalinov vnuk je taký silný, že je presadí rehabilitáciu svojho starého otca. Sacharová cena, ktorá je mocným nástrojom nášho parlamentu pomáhať iným v ich ťažkých bojoch a e, môžeme týmto spôsobom ich podporiť a naozaj e, máme morálny záväzok takto ich podporiť. Ďakujem. Kiitos oikein paljon, herra Sarus. Ďakujem, pán Sarus Volsky. veľmi detailnú prezentáciu tejto nominácie. Teraz tu máme ako ďalšieho nominanta, pána Denisa Mugwegeho, ktorého nominovala Guy Verhofstadt v mene skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu. Pán Doskis predstaví túto kandidatúru. Ďakujem, pani predsedajúca. Rád by som vyjadril uh, vďačnosť všetkým týmto úžasným osobnostiam, obče- obhajobcom ľudských práv a občianských slobôd. Som veľmi rád, že memoriál a meno Sergia Kovalova tu takisto padlo, pretože hovoríme o humanistovi a veľmi e, špecifickému obhajcovi ľudských práv, ktorý pracoval s pánom Andrejovom Sacharovovom samotným. Napriek tomu naša skupina si dovoluje predstaviť vám voľbu našej skupiny človeka, ktorý sa stal eh, víťazom medzi našimi kandidátmi. Máme 10 kandidát, mali sme 10 kandidátov, elektronicky sme hlasovali na internete a skupina ALDE sa rozhodla nominovať pána doktora Denisa Mukwegeho. Myslím si, že je Eve Enslerová, autorka knihy Vagy na monológii, ho charakterizuje úžasne. Citujem, v Kongu, kde každý rok dojde k brutálnemu znásilneniu desiatkov tisícov žien, doktor Nils Mukwege pomáha ich dolámaným telám a strápeným dušiam. Konec citátu. Je to humanista, je to lekár, ginekolog. Doktor Denis Mukwege založil nemocnicu Panzi v meste Bukavu v Konžskej demokratickej republike. Špecializuje sa na rekonštrukčnú vaginálnu chirurgiu a svoj život venoval pomoci desiatkam tisícov konžských žien a dievčat, ktoré sa stali obeťami znásilnenia gangmi a brutálneho sexuálneho násilia. Od založenia nemocnice Panzi v roku 2000 e, vyše 21 tisíc žien podstúpilo operácie. Doktor Mukwege, takisto školy, pôrodníkov, zdravotné sestry a ďalších ľudí, pretože sa snažia zrekonštruovať vaginálne zranenia a doktor Denis Mukwege bol už za túto svoju prácu na e, pri pomoci obetiam sexuálneho násilia odmenený rozličnými cenami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 patrí cena OSN za ľudské práva z roka 2008, cena Olofa Palmeho za významné úspechy pri presadzovaní mieru z roka 2008 a zvolenie doktora Mukwegeho za Afričana roka 2008 nigerínsky denníkom Daily Trust. Dôležité je to, že tieto ocenenia e, pomáhajú upriamiť pozornosť globálnej verejnosti na to, čo robí doktor Mukwege a čo ostatní opísali ako epidémia sexuálneho násilia vo východnej časti KDR, kde bojovníci vo vojnou rozvrátenom regióne využívali sústavné znasilňovanie žien žien a dievčat ako prostriedok na terorizovanie a vyhnanie civilného obyvateľstva a ich presídlenie. Hoci viem, že skupina ALDE nominovala významného humanistu, lekára, aktivistu a obhajcu ľudských práv a mám to potešenie predstaviť ho. Chcel by som teraz osloviť všetkých, aby podporili našu kandidatúru. Ďakujem. Ehm, Ďakujem pán Donskis za vašu prezentáciu. Toto bola prezentácia na nominácie pána Denisa Mukwegeho a ďalší má byť otec Tadáš Nguyen Van Lee, ktorého nominoval pán Gála a 44 ďalší Ďakujem za predstavenie. Áno, dovolte mi, aby som vám mohol e, predstaviť dnes novináciu 63-ročného vietnamského katolického kniaza pána Nguyen Van Lee. Dnes je vo vezení v Bazao v severnej provincii Namha. 8 rokov už je vo vezení, asi 17 rokov. Hm. E, bol, už pred 17 rokmi bol postihovaný za svoju mierovú kritiku režimu, ale aj za potlačovanie ľudských práv a porušovanie a bojoval teda za uznávanie ľudských práv a, a slobodu názorov. Jeho uh, dejiny, alebo teda jeho príbeh je príbehom e, mierového boja. Bol bol eh, odsudený, lebo eh, zverejnil, eh, zverejnil dve eseje biskupa Van Huy, ktorý kde sa hovorilo o, kde sa hovorilo o potlačaní ľudských práv a vierovýznania, práva na vierovýznanie. Potom bol poslaný do vyhnanstva, keďže odmietol odísť, bol v 83. roku odsudený na 10 rokov väzenia a v júli 92 bol prepustený. Potom bol pod policajným dozorom a nakoľko sa ďalej e, zase zasadzovala za dodržiavanie ľudských práv ako slobodný výber vierovýznania a ľudské práva. 16 mája sa zúčastnil na mierovom kongrese a 17. mája 2001 bol opätovne uväznený a v októbri 2001 bol odsudený na ďalších 15 rokov väzenia. Čo sa, e, v dôsledku medzerného tlaku bol ale prepustený a potom v roku 2006 e, e, začal spolupracovať s ďalšími spisovateľmi na manifeste s názvom Manifest o slobode a demokracii vo Vietname. Neskôr e, signatári tohto manifestu sa sami nazvali blok 8406 podľa dátumu dokumentu v apríli 2006 eh, vydal a ďalší tria kniazy pre vedenie slobody prejavu eh, ilegálnej publikácie eh, online a 8. septembra 2006 sa zúčastnil založenie vietnamskej strany pokroku. 30. marca 2007 bol odsudený na ďalších 8 rokov väzenia. Počas procesu sa um, udiala veľmi zaujímavá udalosť, ktorá sa dostala aj, a veľmi známa udalosť, ktorá sa dostala aj do internetu, pretože chcel vykriknúť heslo proti komunizmu a e, niekto mu chytil e, ústa, ale tým, že sa dostalo do internetu, tak to bolo e, rozšírené do celého, svete, do celého sveta v roku 2009 nespadal do eh, amnestie vlády pre väzňov. Ehm, štátny tajomník, a teraz to citujem po anglicky, že amnestia je len pre ľudí, ktorí sa mienia polepšiť a tým, že on nemienil zmeniť svoj názor, tak nemohol z tejto amnestie profitovať. Pán Van Lee je od 83. roku uznávaný Amnestio International ako <clears throat> eh, väzeň na základe výhrady svedomia a vedie boj za zmenu a nastolenie demokracie a myslím si, že by sme jeho boj nielen podporili, ale vyslali by sme aj jasný signál vládnym orgánom e, vo Vietname a podporili by sme tak demokratizačné snahy a sily. Ďakujem. Ďakujem, pán Gáler. Toto bolo, teda, to bolo predstavenie pána Tadeusa Gwen Ako ďalšia je pani Shadi Sadr za Nedu a obyvateľov Iránu. Tuto nomináciu podala pani Mariette Šáke a Barbara Lochpila a 38 ďalších. Takže pani Šáke a pani Lochpila majú slovo, aby predstavili túto kandidátku. You, Chair, the, uh, ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem všetkým kolegom, ktorí podporili túto nomináciu, najmä Alvarovi a ďalšej členke parlamentu za zelených. Chcem povedať niečo o Iráne, ktoré je známy svojim nedodržiavaním ľudských práv, ako reakcia na voľby minulý rok. Mnohí odvážni ľudia z Iránu, muži a ženy, začali protestovať a potom museli čeliť mučeniu, uväzneniu, dokonca stratili, prišli o vlastné životy a to všetko v boji za veci, ktoré my, Európania, považujeme za samozrejme. Nemali by sme podceňovať symbol pre početné protesty Nega Aga Sultan bola mladá žena, ktorá zomrela pri týchto protestoch. Keďže existujú YouTube, Twitter a videotelefóny, celý svet už bude vedieť o tomto symbole a o utrpení iránskych ľudí. Po desiatich rokoch brutálnej diktatúry ešte stále existujú ľudia, ktorí takto bojujú, ale svet o tom nič nevedel. Teraz však vieme o tom, že minulý rok boli masívne zhromaždenia a vieme, že porušovanie ľudských práv je každodennou realitou v Iráne, najmä ženy sú obeťou nerovnakého zaobchádzania. Chcem vám uviezť niekoľko príkladov a som veľmi... Eh, je mi ľúto, že je to také stručné, ale chcem poskytnúť isté pozadie a realitu, v ktorej pani Šady Sadr každý deň pracuje a bojuje za ľudské práva. Jedna žena bola ukameňovaná za neveru. Sú tieto ženy pochované do zeme hlbšie než muži pri kameňovaní a nemôžu sa vyslobodiť, aby dostali druhú šancu, tak ako je to dopriaté mužom. Akékoľvek ženy, ktoré sú odsudené na smrť, sú predtým znásilnené, pretože inak by podľa viery v Iráne sa dostali do neba, pretože by mohli byť panny. Aktivisti pre ľudské práva bojujú proti týmto praktikám. Pani Šady Sádr je právnička, ktorá obhajuje obete v tých najcitlivejších záležitostiach a sama sa je ohrozená rizikom. Už ju aj obvinili z vymyslených zločinov. Ona bojuje za zrušenie trestu smrti a za odstranenie všetkých poprav ukameňovaním. Zároveň bojuje za rovnosť žien a mužov a za lepšie postavenie žien v práci. Okrem svojej práce právničky je novinárkou, publikuje a má blog o ženských ktorý prepája 10 tisíc žien a ktoré môžu načerpať vzdelanie a útechu na tomto blogu. Pani Shady Sadr bola niekoľkokrát zatknutá. Je obhajkyňa obyčajných Irániek, ktorá hovorí v mene spravodlivosti, posilňuje vieru bežných iránskych žien a odhaľuje nevýslovnú krutosť iránskeho režimu proti vlastným občanom. Ďakujem. Ďakujem pani Šlake. Teraz má, má slovo pani Ďakujem aj ja. Podporujem návrh odovzdať Sacharovú cenu um, Pani Šady Sadr, poprvýkrát by tak obyvateľ Iránu dostal e, Sachranovú cenu. Je skutočne e, odvážna, e, inteligentne a strategicky má premyslené svoje kroky na obhajobu ľudských práv a preto je vynikajúcou kandidátkou na odovzdanie tejto ceny. Ale nie len to, Mali by sme si uvedomiť, že pani Šady Sadr je permanentne ohrozovaná. V júli bola prepadnutá a zbytá. Ak eh, by dostala tento rok eh, cenu osoba z Iránu, tak by sa tak stalo v čase, kedy mnohí eh, z Iránu bojujú o to, aby tie ľudské práva, ktoré sú spomenuté v iránskej ústave, boli naozaj im aj, aby sa aj zrealizovali. Veľa čítame o jadrovom programe v Iráne, ale málo hovoríme o tom, ako rozšírený je e, protest v Iráne a boj za ľudské práva e, Iránčanov. To však neznamená, že by e, tento boj bol slabý. Práve naopak, táto krajina sa nachádza na historickom medzníku svojho rozvoja priebehu posledných 30 rokov môžeme hovoriť o naozaj masovom hnutí, ktoré má veľmi e, silnú podporu vo všetkých častiach spoločnosti, predovšetkým medzi mladými ľuďmi. A tisíce e, mužov a žien e, všetkých vekových kategórií chodia protestovať do ulic a riskujú pritom veľmi veľa aj svoj vlastný život ak e, e, pani Šady Sadr, e, taká veľmi dôležitá obhajkyňa ľudských práv, by bola ocenená touto Sacharovou cenou, tak by sme tým vyjadrili solidaritu so všetkými, ktorí v Iráne bojujú o slobodu informácie, tlače, názoru a pritom riskujú veľmi veľa. Ďakujem pekne. Kýtos oikein paljon Lohbillerille. Ďakujem pekne, pani Lochbíler. Pani Šáke a Lochbíler teraz eh, prezentovali kandidátku Šady Sadr a teraz máme desiatého kandidáta Roberta Saviana. Pani Sonia Alfáno a 39 ďalších členov parlamentu eh, podporujú eh, túto kandidatúru. Nech sa páči, máte slovo, pani Alfáno. Grazie, grazie tutti colleghi. Ďakujem pekne a ďakujem všetkým kolegom. Je pre mňa veľká česť eh, predstaviť Roberta Saviana eh, pre všetko to, čo urobil a eh, to, čo symbolizuje. Avšak všetci ostatní kandidáti sú tiež vynikajúci, excelentní. Roberto Saviano je talianský novinár a spisovateľ. Minulý týždeň oslávil 30 rokov, napísal vynimočnú knihu Gomora Eh, v ktorej popisuje talianskú eh, mafiu eh, komoru a táto ho za to odsudila na smrť a odvtedy žije ako keby v klietke. Sám hovorí, že jeho život je už ako keby mŕtvý. Musí sa skrývať, schovávať. Žije neustále, neustále pod 24 hodinou policajnou ochranou. Preto sme e, teda e, Roberta Saviana chceli e, nominovať na túto cenu. Ak to všetko, čo robíme my tu, sa bude vlastne orientovať na mladých ľudí, ak budeme podporovať mladých ľudí, tak si myslíme, že to bude mať veľmi veľký ohlas predovšetkým medzi mladými ľuďmi. 20. Ehm, e, v roku 2004 bolo mafiou e, zavraždené 14-ročné e, dievča. Takáto je talianská realita. A vlastne Roberto Saviano opisuje túto talianskú realitu. Ehm, Talianské dievča, ehm, skutočne reálne, nám napísalo list, eh, ktoré ehm, hovorí, že žije v, na Sicílii, žije v mm, realite talianskej mafie. Väčšinou, keď niekto je zavraždený, väčšinou eh, celé Taliansko eh, je pohnuté, ale chvíľku po pohrebe všetci na to zabudne Eh, moja učiteľka v škole, eh, v škole mi už hovorí eh, tiež, že sme si vlastne všetci zvykli na túto realitu, ale ja si myslím, že nie je možné si privyknúť na takéto zlošiny. Minulý rok som videla v kine film Gomora, ktorý je inšpirovaný knihou Roberta Saviana a veľmi sa ma dotkol a takisto sa ma veľmi dotkla skutočnosť, že Roberto Saviano má byť odsudený už dokonca svojho e, života na e, vyhrážky a ohrozovania. Pýtam sa, ako môže byť možné, že on sa má schovávať a nie e, tí mafiáni, ktorí sa ho snažia zavraždiť. Um, bola by som za to, aby Roberto Saviano vyhral e, cenu e, Sacharova za tento rok, pretože by to bola výhra pre všetkých, ktorí e, bojujú proti mafii. Ja dúfam, že raz Roberto Saviano bude môcť žiť obyčajný život, bude sa môcť oženiť, mať deti a dúfam, že keď bude starý, bude môcť e, ísť e, so svojimi deťmi e, do školy, odprevadiť ho do školy. Môj deduško zomrel v boji proti mafii, nikdy nebude môcť ísť so mnou do školy a čakať na mňa eh, pred školou. A keby eh, tohto ročnú cenu eh, Sacharova vyhral Roberto Saviano, bol by to pre nás všetkých symbol, že osudy bojovníkov proti mafii nie sú ľahostajné. Ďakujem veľmi pekne, pani Alfano. Vypočuli sme si 10 prejavov o desiatich kandidátoch, ktorí všetci si zaslúžia Sacharovovú cenu. Vypočuli sme si obhajobu každej jednej kandidatúry a teraz nám zostalo trochu času na stručnú výmenu názorov o týchto kandidátoch. Dúfam, že každý sa obmedzí vo svojich poznámkach na krátky čas. Prihlásil sa pán Landsbergis a pani Kaiser. Poprosím naozaj o stručnosť. <coughs> <coughs> Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kolegovia, chcela by som vám pripomenúť prácu Sariusa Volského, ktorý spomenul e, dievča, ktoré bolo zabité v Čečensku tento rok po mnohých rokoch, kedy pracovala proti režimu Natalia Estemirová, takisto Politkovská. Anna Politkovská bola zabitá. Je hrdinkou Ruska a Natalia Estemirová nikdy nedosiahla vysoké tituly v ruskej administratíve ako niektoré iné ženy a napriek tomu bola nominovaná na Sacharovú cenu pred niekoľkými rokmi spolu so Sergejom Kovaľovom. Skupina memoriál sa nedostala potom medzi nominátov, ale dostala sa e, bieloruská skupina novinárov. Skupina Memorial však dostala iné ocenenia. Musím toto všetko spomínať v rámci kandidatúry skupiny Memorial, pretože Natália Estemirová už medzi nami nie je a už takéto ocenenie dostať nemôže. Sergej Kovaľov a dvaja iní nominovaní sú ešte nažive. Skupina Memorial ešte nebola v Rusku zakázaná, napriek tomu, že bola persekvovaná a terorizovaná, že boli e, jej aktivisti vyhnaní z Čečensku. Čečensko sa poklada za súčasť Ruskej federácie a myslím si, že by sme nemali byť ľahostajní k aktom terorizmu, ktoré nevyzerajú na prvý pohľad ako teroristické a napriek tomu nimi sú. Mali by sme od vyjadriť podporu tým, ktorí sú takí odvážni a statoční, že bojujú za ľudskosť aj v takýchto oblastiach veľmi prekérnych. Skupina Memorial zhromažďuje významné osobnosti a potrebuje maximálnu podporu a vyjadrujem týmto aj svoju podporu. Ďakujem za poču- vypočutie. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán Landsbergis. Každý rečník má e, priestor iba na jednu minútu, ak je to možné, pretože e, po tejto diskusii máme na programe ešte jeden e, bod. Teraz už má slovo pani De Kaiser. Je to iba informačný bod. Socialistická politická skupina nemá žiadneho kandidátu v mene politickej skupiny, pretože máme iných kandidátov ale keď sme zbierali podpisy, sme nemali čas e, nechať kandidatúru e, pani Šady Sadra podpísať aj pánom Pitelom. To som chcela e, teraz ešte zdôrazniť a povedať teda aj politickej skupine zelených, že podporíme ich návrh. Ďakujem pekne, pani Dekajzer. Teraz má slovo pán Mauro. Ďakujem pekne, pani predsednička. Celkom úprimne e, nie som spokojný, pretože e, vidím, že e, tie popisy kandidátov sú naozaj výnimočne a veľmi kvalitné pretože to znamená, že je e, veľmi veľký počet aj e, režimov, ktorí potlačujú ľudské práva a je veľmi veľa e, prehreškov na svete ešte je proti ľudským právam. Zdalo sa mi, že tieto nominácie um, ukazujú, že sú um, na svete eh, miesta, eh, na ktoré sa už ani tak veľmi um, nekoncentrujeme, lebo sú to miesta, kde sú problémy už celé desaťročia. A nominácia, ktorú predstavil pán Galer, je takýmto podobným prípadom. Ja si myslím, že Sacharová cena je práve ideálny nástroj e, na to, aby sme poukázali práve na takéto e, prípady, kde sú skutočne veľké e, rozpory, ktoré pretrvávajú veľmi dlhé obdobie. Ďakujem pekne, pán Mauro. A teraz má slovo pán Schmidt. Máte priestor jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som iba um, apelovať za nomináciu pána Izáka, ktorý je už 8 e, rokov vo vezení od e, roku 2001 od 24. E, septembra toho, toho roku a nachádza sa naozaj v zložitej situácii, je veľmi ťažko chorý neprebehlo žiadne súdne ehm, konanie, na základe ktorého by bol odsudený. A pokiaľ viem, je jediným občanom EÚ, ktorý je vo vezení za to, že, eh, si využil, že využil svoje základné právo vyjadriť sa. A ja si myslím, že je skutočne hanbou, že občan Európskej únie môže byť uväznený na 8 rokov a my neurobíme vôbec nič. Nehovorím, že vôbec nič, ale nehovoríme toho dosť. Jeho e, rodina e, v Göteborgu nevie o ňom absolútne nič. Nemá o ňom žiadne novinky a myslím si, že preto by mu Sacharová cena pomohla a možno by e, pomohla tomu, aby bol konečne oslobodený. Ďakujem pekne, pán Šmit. Musím povedať, že aj pán Saviano je občanom Európskej únie. Teraz má slovo pani Muniz. Las candidaturas que se han presentado. Ďakujem, pani predsednička. Všetky tieto nominácie sa týkajú úžasných osobností. Niektoré príbehy nás dojali, niektoré príbehy majú za sebou dramatický oblúk, ale všetci si zaslúžia našu úctu a Sacharovú cenu. Tento nástroj však Európsky parlament e, využíva tak, aby sa kandidátovi zaručilo právo vykonávať ďalšie aktivity, ktoré by mali presahovať iba úzky osobný obzor. Mali by sme sa tu zamerať na ľudí, ktorí, nielen na ľudí, ktorých, ktorým sú upierané ich vlastné osobné práva, aby sme nezamerali úzko Sacharovú cenu na jednu osobu, na, napriek tomu, aká, akýkoľvek tragický osud má a ako veľa táto osoba trpela. Podľa mňa by sme sa mohli skôr zamerať na širšie osudy, ako je osud dalických žien, tento príbeh splňa kritéria, široké kritéria, ktoré som, o ktorých som hovorila a nie je zameraný úzko na jeden ľudský osud. Ďakujem. Teraz máme dve, dva príspevky a potom bude musieť diskusiu ukončiť pán Svoboda a pán Šulz. Nech sa páči, pán Svoboda. Ďakujem veľmi pekne. My teraz máme veľký problém pretože máme veľa kvalitných nominácií a vybrať z nich je ťažké, ale chcem podporiť e, nomináciu pani kolegyne De Kaiser a pani e, pána Poetteringa. E, to je doktor Abuelajš. Ja, my chceme predsedať ďalšiu šancu mieru, ale treba povedať, že aj za sociálno-demokratickú frakciu. Za delegáciu sociálno-demokratickej eh, politickej skupiny som bol eh, v Moskve spolu s Adrianom Severinom. My sme sa s nimi stretli. My sme sa stretli teda s aktivistami. My si myslíme, že ten dialog musíme, musíme v ňom pokračovať, pretože je dôležitá práca, ktorú tam robia, pretože eh, je dôležité ale pochopiť aj dnes, že rozhodnutie za niekoho nie je rozhodnutie proti niekomu. Takže to som chcel ešte raz objasniť. To je dôležité pochopiť v týchto intenciách. Ďakujem, pán Svoboda. Ďakujeme za túto dôležitú poznámku. Súhlasíme s vami. A posledné a posledný bude vystúpať pán Šulc. Áno, ja by som sa mohol pripojiť k mojom predrečníkovi pánovi Svobodovi. Áno, každý z týchto nominantov by si zaslúžil udelenie Sachorovej ceny, pretože uh, na jednej strane by sme <clears throat> vyhodnotili e, jeho životné úsilie, ale chceme dosiahnuť aj čo najväčší politický dopad a Myslím si, že sériové vraždy novinárov v Rusku vytvorili určitú atmosféru strachu a myslím si, že by sme mali podporiť tých ľudí, ktorí majú momentálne tak strašne veľa odvahy a preukázali to aj v minulosti, že v takejto situácii ešte stále vystupujú za dodržiavanie ľudských práv. Ja e, viem, že e, tá opozícia túto mierovú revolúciu e, zvládla len preto, lebo boli títo ruskí dizidenti, ktorí zriadili helsinskú skupinu, založili helsinskú skupinu a ktorí vlastne vyvolali revolúcia, ktorá sa týkala až krajín, až k Baltu a preto si myslím, bolo by primerané udelenie zachrovej ceny tejto skupine. Ďakujem, pán Šulc, pani predsedajúca. Teraz eh, zhrniem. A chcela by som pritom ešte eh, pripomenúť eh, pravidla, pokiaľ ide o výber kandidátov. Vyberieme teraz užší zoznam troch kandidátov Táto, táto voľba sa bude konať 6. oktobra v Bruseli na výbore pre zahraničné otázky a teda aj výbore DV. Bude to opäť spoločné zasadnutie našich dvoch výborov. Bude to uzavreté zasadnutie. Potom ďalšie e, štádium bude štádium, kedy bude predsedníctvo hlasovať 26. oktobra e, v Štrásburgu a potom záverečný kandidát e, bude pozvaný na zasadnutie, plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu v Štrásburgu 14. októbra a takisto sa zúčastní aj na e, zasadnutí e, výboru DV, aj podvýboru pre ľudské práva. 14. december je veľmi dôležitým dátumom, je to 20. výročie smrti Andreja Sacharova a oslavy a udelenie e, tohto e, ocenenia sa bude konať o 12. 16. decembra. Parlament urobí všetko preto, aby e, teda e, kandidát, e, úspešný kandidát tejto ceny bol veľmi dobre známy, aby, to, aby sme dosiahli veľké echo čo by napomohlo práci úspešného kandidáta a musím povedať, že e, za minulé roky nám e, známosť tohto ocenenia stále rastie. E, týmto by som chcela uzavrieť bod nášho programu, kde išlo predstavenie kandidátov za chrovú cenu. A teraz by sme prešli k nasledujúcemu bodu nášho dnešného programu. Ide o otázku na ústne zodpovedanie Rade o budovaní demokracie vo vonkajších vzťahoch. Súvisí to s podvýborom pre ľudské práva, s výborom DV. E, a je to aj otázka, na ktorú spoločne s nimi položil aj výbor pre zahraničné veci. Ide teda o budovanie demokracie v našich vonkajších vzťahoch. E, švedské predsedníctvo hovorí, že pre jeho predsedníctvo je e, táto otázka prioritou. Mali by sme sa snažiť docieliť veľmi koherentný spôsob, e, ako e, podporiť demokraciu vo svete. A v tejto súvislosti Rada pre všeobecné záležitosti 15. a 16. E, novembra sa bude zaoberať závermi v tejto otázke. Ich cieľom je preskúmovať túto otázku e, prierezovo, zaoberať sa tým, ktoré nástroje sú na to najlepšie. A z tohto dôvodu e, tieto tri výbory e, rade predostreli spoločnú otázku. predstavili spoločný text písomným spôsobom, bol predostretý 28 septembra e, na predsedníctve. Nechcem teraz, aby sme diskutovali o texte ako takom, ale bola by som rada, keby sme mohli e, formálne prijať e, túto ústnú otázku, tak aby mohla byť zaradená na prejednanie na našej oktobrovej plenárke. Preto sa vás chcem týmto spýtať, či môžeme týmto prijať túto otázku na ústne zodpovedanie. E, zdá sa, že nikto nie je proti a týmto je teda táto otázka e, zodpovedaná. Bod 4 rôzne. Zdá sa, že v tomto bode nemáme žiadne návrhy, takže ďakujem vám všetkým za účasť na tomto veľmi dôležitom zasadnutí. Týmto je zasadnutie ukončené. Ďakujem pekne. Uno, dos, uno, dos.